Vážení kolegovia, kolegyne, zaujmite prosím svoje miesta. J'ouvre la séance. Ten, týmto zahajujem našu schôdzu rozpočtového výboru. Dnes po obede sa bude výlučne hlasovať a potom budú zasadať koordinátory. Zajtra budeme pokračovať v práci výboru o 9. Budú zverejnené dve štúdie o, jedna o spôsobe, akým príspevky členských krajín sa prejavujú v, člen, v rozpočtoch členských krajín a potom druhá štúdia o zohľadnení v rozpočte EÚ e, aspektu rodovej rovnosti. Pôjde aj o e, Fond pre solidaritu a potom sa bude hlasovať o uznesení ohľadne rozpočtu na rok 2016. Predtým, ako začneme dnes hlasovať, by som chcel povedať, že bude aj mimoriadna spoločná schôdza výborov pre rozpočet a LIBE. Budeme hovoriť o migračnej kríze. Bude to 19. októbra o 3 štvrte na 7 až do pol 9. Čiže okamžite po trialógu, keďže bude prvý predzmierovací trialóg, konkrétne 19. októbra začiatkom poobedia. Chcem taktiež povedať, že riadiaci výbor FC, Európskeho fondu pre strategické investície, oznámil dve mená. Prvá osoba má byť e, Managing Director FC a tá druhá má byť e, zástupcom tohto Managing Director. Vypočutie pred hlasovaním v pléne bude zajtra o 19. hodine v miestnosti Jan 6Q2. <clears throat> Takže zajtra o 19. hodine a mohlo by to vypočutie trvať eh, až 2,5 hodiny, Takže sa prosím zariadte tak, aby ste tam mohli byť a mohli si vypočuť tých dvoch kandidátov. Po každom e, vypočutí, ktoré bude zhruba hodinu trvať, budeme mať akýsi debriefing a bude sa hlasovať a na základe toho hlasovania v pléne potom parlament bude e, rozhodovať konkrétne stredu po obede bolo by naozaj dobré, keby sme sa k tomu bezodkladne vyjadrili, pretože ide o dobré fungovanie a uplatňovanie tohto Európskeho fondu pre strategické investície. Toľko oznámenia z mojej strany. Teraz prejdeme okamžite k hlasovaniu najskôr o mobilizácii nástrojov flexibility. Spravodajkňa je Aider Gardia Zabal a ona predstaví dnes po obede dve správy. Ja naozaj chcem zdať hold e, rýchlosti, akou sa spravodajkyňa týmito dvoma témami zaoberala, pretože e, Európska komisia to predložila, potom by sa hlasovať malo v stredu po obede a medzi tým uplynulo iba, uplynuli iba dva týždne, čo je asi eh, eh, rekord v rýchlosti. Eh, preto vzdávam od spravodajkyni a okamžite dávam aj slovo. precisamente... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Na základe toho, čo ste povedali, by som chcela hneď prejsť k spracovaniu týchto dvoch správ a chcela by som vysvetliť ten E, hlasovací zoznam, tam by sme chceli hlasovať proti e, všetkým pozmeňovacím návrhom, ktoré boli mm, navrhnuté. Toto je teda návrh spravodajkňa. To kvôli tomu, aby e, sa táto správa, čo, aby sa tieto správy schválili čo najrýchlejšie a vzhľadom k tomu, že tých 400 miliónov eur, ktoré majú byť vyčlenené na túto krízu utečeneckú, tieto peniaze treba sprístupniť čo najrychlejšie a E, znamená to vlastne zmenu rozpočtu. V tomto texte ja som sa snažila e, formulovať e, to, čo by zodpovedalo všeobecnému stanovisku alebo postoju parlamentu. Teda chcela som tam dať veci, s ktorými by prakticky súhlasiť mohol každý a spracovala som tam témy, ktoré sú dôležité pre všetky skupiny. Čiže ja si myslím, že to môžeme schváliť bez zmien, tak ako je to navrhnuté, aj keď bude asi sa to nedostane do pléna. E, v stredu, e, plenum, plenárnu, plenárne zasadnutie máme potom ešte o 15 dní, ale myslím si, že môžeme túto výnimku urobiť a môžeme mhm. hlasovať o, týchto, správach bez zmien, bez pozmeňovacích návrhov. Čiže to je len také objasnenie. Pozmeňovacie návrhy boli predložené určitými politickými skupinami, ktoré ale nejdú k, nejdú k podstate veci, nie sú podstatné z hľadiska správy, takže nie je potrebné, aby sme nebrzdili tú správu e, o nich hlasovať, alebo teda ich, ich, e, <laughs> o nich hlasovať pozitívne. Každopádne malo by sa o tom ďalej hovoriť, e, alebo teda malo by sa dostať na plenárku v stredu. Merci. Ďakujem pekne. Myslím, že si všetci uvedomujeme, že času je málo. Každý deň sa asi 3 alebo 5 tisíc krát nezákonne prekračia E, hranice EÚ. Treba prijať bezodkladne e, opatrenia, keďže ide o to zakročiť proti týmto e, nezákonným prekračovaniam vonkajšej hranice EÚ. Pred hlasovaním sa chcem ubezpečiť, že vaše karty sú v hlasovacích zariadeniach, keďže je to menovité. Pán Taron sa ale hlási o slovo. Pán predseda, ja podporujem E, to, aby parlament mal iba jedno sídlo a preto som si hlasovaciu kartu zabudol v Štrásburgu, ľutujem. Mali by byť pridelené dve hlasovacie karty pánovi Tarandovi, jednu si nechá v Štrásburgu a jednu tu v Bruseli. Myslím, že tým e, neohrozíme rozpočet Európskeho parlamentu takže budem zohľadňovať vaše hlasovanie. E, skúsime si hlasovacie zariadenia. Prosím, hlasujte. Ak už všetci hlasovali, teda akurát ja som nehlasoval, to mi tu chýbalo. Dobre, končím hlasovanie. 20 za, traja proti, 6 sa zdržalo hlasovania. Pán Taron, neviem, ako hlasoval. V poriadku. Dobre, takže pre pozmenujúci návrh, prvý odsek, návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Tretí návrh, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Štvrtý doplňujúci návrh za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Piatý návrh za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 6 za, <clears throat> proti kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 8. Za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 9 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 10 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? zamietnuté 11 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 1. Úvodné ustanovenie A za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Teraz hlasujeme menovite o celom e, dokumente. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. 25 hlasovalo za, 1 proti, nik sa nezdržal hlasovania. Ideme ďalej. Druhá správa pani Gardia Zabal. Vyplýva to zo súčasného, teda z toho hlasovania. Ide o opravný návrh rozpočtu 7. Ide o prostriedky na implementáciu uznesenia. Prejdeme k hlasovaniu. Tretí odsek, štvrtý návrh za, proti môžeme hlasovať aj en bloc. Nie, je totiž to e, viacero autorov. Štvorka zamietnutá. Návrh 5 za. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 6 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 7 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 8 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 9 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 10 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 1. Úvodné ustanovenie FA za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 2. Úvodné ustanovenie G za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Bod GA. Tretí návrh za. Proti kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Teraz hlasujeme o celom opravnom rozpočte číslo 7. Menovite hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Je to schválené 23 hlasmi za, jeden proti, nik sa hlasovania nezdržal. A máme teraz niekoľko transferov. Pani Gardia Zabal, máte slovo? Pas de commentaire particulier. Nemáte nič špecifické? Ak eh, nemáte teda nič konkrétne, Čiže niekoľko presunov. Nemám nič. Dobre, tak 29, to je tá známa, to je ten známy presun Global. Tam ide o potom tých 32, to sa týka platieb súvisiacich s utečencami a humanitárnou krízou. V tomto prípade ide o mobilizáciu núdzovej pomoci, a teda tej rezervy. 175 miliónov. To by nemal byť problém a navrhujem hlasovať za. Je pense que nous pouvons nous prononcer Myslím, že môžeme hlasovať o všetkých týchto presunoch spoločne, čiže číslo 29 a 32. Menovite, prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Je to schválené. 25 hlasov za, jeden proti, dvaja sa zdržali hlasovania. Potom ďalšie oddiely pani Holmajer. Ide o zmeny, ktoré nie sú až tak e, významné, ale predsa len sa vás pýtam, či sa chcete vyjadriť e, tentokrát rozhodnutia sme dostali tieto informácie iba, aby sme sa s nimi oboznámili v zmysle článku 25. Sú totižto pod hranicou najskôr Európsky dvor auditorov, tam sú štyri žiadosti. To jedno sa, jeden presun má pokryť náklady spojené s deťmi európskych úradníkov, ktorí navštevujú európsku školu. E, trošku sa to navýšilo, preto tá požiadavka. A kapitola 102 by na to mala slúžiť. Čiže potom, ako e, prestanú pracovať európsky úradníci, ide o to e, uskutočniť prechodné platby a je to menej ako sa pôvodne plánovalo, ide o 140, 142 tisíc eur. Potom e, prevod číslo 3 <clears throat> ide o nahradenie strojov, teda starých e, kopíriek 350 tisíc eur z General Publications. Čiže 350 tisíc eur. Ďalší presun číslo 4 tu ide o 746 tisíc eur cleaning and maintenance, udržiavanie a údržba budov, odtiaľ by sa to malo zobrať. Ide o to, aby sa nahradili zastaralé IT nástroje a geomap softvery. Mm, takže na to je, sú potrebné tie peniaze. A ešte štvrtá požiadavka strany Európskeho dvora, súdneho dvora. Opäť článok 102, Temporary Allowance of Members, pretože tam bolo menej prostriedkov a tu sa navrhuje, aby sa to presunulo na External Services in the Linguistic Field. Je zvýšená pracovná záťaž a preto sú potrebné ďalšie služby externých lingvistov, teda konkrétne prekladateľov, aby vôbec bolo možné zabezpečiť preklad. Preto je potrebná externalizácia eh, externým nezávislým prekladateľom alebo agentúram. Takže to sú tie štyri požiadavky Európskeho súdneho dvora. Možno, že by sme to mohli spojiť, ak o tom predsa len máme rozhodovať. Toľko môj návrh, pán predseda. Ja myslím, že to môžeme považovať za implicitne schválené na základe článku 25 finančného poriadku. Teraz v výbore regionov tu ide o článok 25 opäť. Tu treba trochu menej peňazí pre členov tohto výboru na politické činnosti, ale potrebujú na druhej strane viac peňazí na to, aby mali automatický systém prekladov chceli by to mať zaručené. My sme to tu u nás už tiež zaviedli, čiže mať automatizovaný systém prekladov obsahov z rôznych zdrojov a taktiež e, možno, že uľahčiť prácu interným prekladateľom je 29 200 eur je to teda pod Prahom a tre, po tretie dvor auditorov tiež má jednu požiadavku z Basic Salaries chce 75 tisíc pre dodatočné prekladateľské služby takže taktiež doplnenie tak ako pri súdnom dvore Ide o to, že sa zredukoval počet interných prekladateľov, preto je potrebná externalizácia na to tých 75 tisíc eur. Ďalšia vec, conversion and replacements, replacement of restaurants and canteens, to je 40 tisíc eur. <clears throat> Treba čiastočne z, e, zmodernizovať e, kaviareň, potom replacement on furniture, nový nábytok, 40 tisíc eur, pretože by to mali byť ergonomické nové e, pracovné stoly. V prípade teda tých zamestnancov, ktorí to majú predpísané od lekára. A taktiež nový nákup technických zariadení a inštalácií 65 tisíc eur pre lepšiu transparentnosť rozhodnutí dvora auditorov. 220 tisíc eur spoločne by sa teda e, zobralo z e, riadku Basic Salaries. To je všetko. Ďakujem. E, čiže 5 žiadostí zo strany súdneho dvora, jedna žiadosť od výboru regiónov a ešte jedna, dvor auditorov. nemusím o tom hlasovať, nie, že by si to niekto želal. Opäť sa uplatňuje článok 25 e, finančného poriadku. Takže ak nikto nežiada hlasovanie, tak by to mohlo byť považované za implicitne schválené. Zdá sa, že nik nenamieta. Takže tieto presuny, tak ako sú navrhnuté, sú jednomyselne schválené aj našim rozpočtovým výborom. Teraz e, politika e, vo vzťahu s budovami, tu nie je nič. Týmto sme vyčerpali e, body programu, bod rôzne, má niekto niečo, ak nie, tak je schôdza odročená do zajtra rána o 9. koordinátori. Tu prosím ostaňte, pretože my pokračujeme o 5 minút.